3. mája pra, eh, výbor pre právne záležitosti eh, prevel mandáta eh, pani Viering a, a navrhol 4. mája vyhlásiť ho za platný. Má niekto nejaké námietky? Zdá sa, že nie. Tak tým platnosť mandátu